told me about that. Give him we have to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of vote. Den Stimmerklärungen, ich mache in der Muttersprache weiter. Budeme pokračovať vo vysvetlení hlasovania. Prvá správa, správa kolegyne Kiniči, pokiaľ ide o deti Takže Kristýna Morvaj, vysvetlenie hlasovania. Prepačte, pán predseda, zatiaľ nie je možné hovoriť, vy nepočúvate, keďže niekto tu rozpráva, členovia nepočúvajú, takže bolo by to zrejme pokračovať e, by znamenalo poníženie občanov Európy, takže poprosím chvíľočku počkať, kým opustia poslanci sálu sály, sálu, keď budem môcť hovoriť a bude to dôstojná situácia. V súčasnej situácii to je nemožné. Takže prosím, povedzte členom, aby opustili sa rokovaciu sálu, keď chcú e, mať súkromné rozhovory a počkajme na vysvetlenie hlasovania, až keď bude dostatočná situácia, dostatočne dôstojná. Um, Mrs. Morvay. Uh, Pani Morvaj, už som chvíľku počkal, máte pravdu, môžem robiť, čo chcete. Kolegovia, prosím, pokračujte v rozhovoroch mimo plenárnej sály. Anneli, Katrina, Sophie, kolegyne z mojej skupiny, prosím, pokračujte v rozhovore mimo plenárnej sály, aby kolegovia mohli vysvetliť hlasovanie. I think that should do. So, Mrs. Morvaj. Takže pani Morvaj, nech sa páči. Minútu máte uh, slovo na vysvetlenie hlasovania. Ďakujem pekne. Hlasovala som za toto, túto správu o právach detí procesné zároky pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní. E, môžu byť isté problémy spojené s terminológiou, ktorú používame. Ktokoľvek do 18 rokov je e, die, považovaný za dieťa. V Maďarsku hovoríme o maloletých e, osobách, no dnes v Maďarsku v istých situáciách deti, ktoré sú mladšie ako 14 rokov, už môžu byť obvinené v trestnom konaní. Vieme, aké rodinné tragédie to spôsobuje, pokiaľ deti sú obvinené a nemajú procesné práva, nemajú ochranu a tieto deti môžu zostať bez ochrany, čiže ja som veľmi rada, že eh, táto správa bola podporená. Ďakujem pekne. Ďakujem, slovo dostane pán kolega Pospišil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som túto správu nepodporil z nasledujúceho dôvodu. Súhlasím so základnou myšlienkou procesnej ochrany detí, ale nesúhlasím s tým, ako vyzerá konkrétne táto smernica z dvoch základných dôvodov. Poprvé, rozsah práv takto zjednotených je príliš široký a tiež sa tu e, zjednocuje právo na ochranu súkromia. To má však zostať v kompetencii jednotlivých národných štátov. V Českej republike napríklad v súčasnosti sa vedie diskusia o tom, či majú byť pachatelia závažnej trestnej činnosti deti anonimné alebo nie. A druhý dôvod je skutočnosť, že podľa mňa je príliš veľká ochrana skutočnosť, že Európsky parlament rozšíril kategóriu detí až na vek 21 rokov. Podľa mňa to už je príliš veľká ochrana a mali by sme sa držať pôvodného návrhu, ktorý pripravila komisia a to bol vek 18 rokov. Ďakujem. Ďakujem, pán Pospišil. Teraz slovo dostane Andrej Smamikins. Ďakujem pekne. E, na základe štatistík v Európskej únii e, v rôznych e, kriminálnych prípadoch 1 milión detí je zapojených do toho, čo je 12 osôb, ktoré sú obvinené v trestnom konaní. Členské štáty samozrejme e, vnímajú túto situáciu inak. Neexistujú žiadne normatívne definície toho, čo predstavuje spravodlivé zaobchádzanie s deťmi. My sme týmto spôsobom chceli stanoviť minimálny rozsah pre vypracovanie legislatívy v súvislosti s deťmi. A ja si myslím, že je to veľmi pozitívne. Zároveň treba povedať, že smernica sa bude vzťahovať na tých, ktorí majú 18, ale nedosiahli 21 rokov vek, avšak by sme mali rozšíriť túto smernicu a respektíve pracovať na novej smernici, ktorá bude vnímať deti od 14 rokov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme ku kolegyne Moniky Makovej. Ďakujem veľmi pekne. Milión detí je predmetom trestného konania každý rok na základe odhadov komisie. To je percento 12 z detí, ktorí z ľudí, ktorí sú obvinené v trestnom konaní. To je obrovské číslo. Práva detí nie sú dostatočne zaručené v realite a v praxi, pokiaľ ide o trestné konanie v mnohých členských štátoch to vedie k e, trestnému konaniu detí, ktorých práva nie sú e, zaručené v členských štátoch. A preto je dôležité, aby sme stanovili minimálne štandardy dodržiavania práv detí, aby tu bol skutočne spravodlivý proces a právo nie len na právnika, i na tlmočníka, pokiaľ to bude potrebné. Hlasovala som za túto správu, pretože musíme zabezpečiť spravodlivé konanie a minimálne štandardy pre všetky osoby, ktoré sú mladšie ako 18 rokov, ktoré z rôznych dôvodov sú obvinené, respektíve stali sa obeťami alebo sú súčasťou trestného konania. Kolega Daniela Henena, nevidím? Áno, nech sa páči. Takže, Daniel, máte slovo, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Táto správa zakladá svoj právny status na e, charte základných práv a slobôd EÚ. Dokument, e, keď sa o ňom rokovalo, Tony Blair, premiér, nás uistil, že sa nebude vzťahovať na e, UK. A minister potom povedal, že nič neznamená, ale má celú právnu silu. A potom nám súčasný premiér opäť povedal, že pri opt-oute z opt-out z charty základných práv bola kľúčová súčasť súčasných rokovaní. Nič sa nezmenilo. Opäť vidíme, jeden spôsob aglomerácie moci zo strany Európskej únie. Británia bojovala za to, aby EÚ bola medzivládna organizácia a že Rada Európy je organizácia, ktorá sa zoberá ľudskými právami. A teraz vidíme, že EÚ preberá jurisdikciu v každej oblasti politiky. To je autobus, v ktorom sme. Keď e, však chceme ďalej pokračovať, musíme z neho vystúpiť. Ďakujem pekne teraz. Stanislav Polčák. Ďakujem, pán predseda, za udelenie slova. Ja, mu ja priznám, že toto hlasovanie nebolo pre mňa, ako i pre viacero kolegov. Nebolo jednoduché. Nie som veľkým zástancom toho, aby Európska únia zasahovala i do politiky trestného práva. Na druhej strane tie pozitíva, ktoré som videl v tomto návrhu, prevažovala nad istými výhradami, ktoré mám napríklad v okruhu týchto zaručených práv a z toho dôvodu som sa rozhodol napokon podporiť tento návrh správy. Pre mňa je podstatné, že sa tým zabezpečí pre deti základná rovnosť zbraní, ktorá je vyvažovaná ich nízkym vekom, že tie záruky, ktoré sú dané, sú pre, práve preto, aby sme vyvážili to, ako oni môžu či nemôžu postupovať v trestnom konaní je skutočnosťou, že toto rozšírenie na 21 rokov nie je úplne najšťastnejšie. Na druhú stranu i české trestné právo zná pojem veku blízkeho veku mladistvých a v tomto zmysle som sa rozhodol podporiť túto správu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Polčak. Teraz kolega Kelly, jedna minúta. Ďakujem pekne, podporil som túto správu eh, eh, k smernici o procesných zárukách pre deti podozrivé v trestnom konaní. Bolo tu 9 trialogov a spomínam si na celú prácu a odporúčanie komisie. Keď si uvedomujeme tisíce ľudí, tisíce detí, ktoré čelia trestnému konaniu, je potrebné mať procesné zároky pre tieto deti. Je zásadné chrániť deti v procese a zabezpečiť spravodlivý proces, ale čo je možno ešte dôležitejšie, treba zabrániť deťom, aby e, znova konali takéto skutky a e, v prvom rade, aby tento problém nevznikal. Toto je primárne dôležité a je to veľmi náročné. Ešte raz chcem povedať, že odsudzujem egyptské autority, ktoré, od, ktoré e, oddialili proces Inam Halala, eh, ktorý bol eh, pred už tromi rokmi, my sme sa k tomu vyjadreli a on bol uväznený ako maloletá osoba. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz Steven Wolf, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Opäť neustále veta, eh, procedúra, smernica prichádza, ktorú mnohí z nás považujú za rozumnú alebo akceptovateľnú, ale v súčasných pomeroch tieto postupy o ochrane detí e, v trestnom konaní zdajú sa byť rozumné. E, Spojené kráľovstvo však urobila opt-out z tejto smernice, pretože naše postupy vo vzťahu k deťom majú vyššie štandardy ako tie, ktoré navrhuje EÚ. Ale o to nevyhnutne nejde. Ide o to, že ľudia, ktorí musia hlasovať v referende 23. júna, si musia uvedomiť, že dnes postupy k deťom, ktoré sa líšia, e, sú tu nové. Zajtra bude opäť legislatíva, ktorá je iná ako naša. A keď budeme hlasovať za to, aby sme zostali, vždy v istej fáze budeme predmetom týchto pravidiel. Toto nie, tu nejde o status quo, ide tu o budúcnosť a Británia e, zostane e, niekým, kto je v temnosti a v zúfalstve. Teraz prejdeme k, ku správy pani kolegyny e, Jens e, Geier, usmernenia pre rozpočet na rok 2017. Slovo dosadne Benito Zilu Agua. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes sme e, hlasovali o prvých e, položkách pre rozpočet na rok 2017. Zostáva ešte dlhý proces a preto my chceme, aby pokračoval otvorený dialog, prvnež sa definitívne tento rozpočet uzavrie. Zdá sa, že rozpočet na rok 2017 sa nepoučil e, na základe skúsenosti. Musíme pracovať pre lepší európsky rozpočet, rozpočet s lepšie rozdelenými príjmami, založenými na HDP na hlavu po e, členských štátoch. V nasledujúcich dňoch sa uzavere dohoda e, o utečencoch a je to niečo, čo bude súčasťou my sme už počuli, že sú nelegálne a skutočne e, sme veľmi, nie sme radi, že sa týmto spôsobom postupuje a nezohľadňuje sa v súčasť e, utečencov. Je dôležité byť solidárny, pevne e, ukázať túto hodnotu a ne, nezahadzujme európske hodnoty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Paloma López Bernecho, jedna minúta. Presidente Ďakujem pekne. Hlasoval som proti tejto správe, lebo ratifikuje neoliberálnu orientáciu európskych rozpočtov. Začíname s takým časec regresívnym financovaním, potom chyba demokratická kontrola tohto financovania. Čiže ja si myslím, že európsky rozpočet by sa mal orientovať na, orientovať na to, aby posilňoval systémy ekonomického riadenia. Mali by sa verejne podporovať opatrenia liberalizácie, individualizácie, teda tak, nie, že mali by sa, ale podporujú sa tak a v konečnom dôsledku to vedie eh, k oslabovaniu istôt. A tieto isté financie sa potom eh, využívajú na to, aby sa posilňovali trhavé, trhové opatrenia, namiesto toho, aby sa eh, vytváral autonómny pól verejných investícií a preto sa podporujú skôr súkromné investície, namiesto toho, aby sa vytváral nejaký iný produktívny, odlišný model. A my podporujeme rozhodnutie jednotlivých členských štátov. Nemali by sa vydierať štáty. Malo by to vyzerať tak, že e, mali by sme podporovať sociálnu a ekonomickú koheziu a nie iba trh. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej, pán Henan. Jedna minúta. Ďakujem, pán podpredseda. Pred 800 rokmi u nás e, pri Temži bola prijatá dohoda medzi kráľom a medzi baronmi a z toho sa potom stalo neskôr parlamentné stretnutie vo Westminstre. A zmysel tohto parlamentu úplne od začiatku bolo nie reprezentovať, ale aby vláda bola e, niekým e, prinútená správať sa zodpovedne, najmä vo finančných otázkach. To ostatné bolo druhodobé e, reprezentácia a tak ďalej. Proste hlavná úloha parlamentu bola, aby výkonná moc bola kontrolovaná. Pozrite sa, ako to u nás vyzerá, pokiaľ ide rozpočtové otázky, aký prístup má tento parlament v tejto e, správe. My ako poslanci väčšinou požadujeme viac peňazí, väčšie zdroje, väčšie e, výdavky. To je presný opak toho, čo má byť v skutočnosti zmysel e, normálneho národného parlamentu. A potom uvidíme, ako dopadnú, e, dopadne referendum v Anglicku. To nikto nevie samozrejme, ale jednu vec vieme. Rozpočet už nikdy nebude menší. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Mamikins. E, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, zdá sa mi veľmi jasné, že hlavné usmernenia sú na to, aby sme získavali nejaké ďalšie zdroje a prostriedky okrem tých bežných e, zdrojov, aby sme, sme tiež racionalizovali a streamlinovali zdroje z väčších členských štátov. A samozrejme je veľmi dobré, že pokiaľ ide o horizont 2020, 20, pokiaľ ide o podporu digitálneho trhu, e, máme isté aj menšie, aj stredné e, podniky tam uvedené, potom je tu tá mládežnická schéma, schéma podpory podnikania, to sú tie najväčšie priority, ktoré máme tu v Európskej únii, v našom rozpočte. A takisto je jasné, že ďalšie zdroje pre Grécko v objeme 2 miliard eur budú predstavovať istý impuls pre boj proti nestabilite. Ja som teda hlasoval za. Dobre, ďakujem pekne. Steven Wolf, jedna minúta. Ďakujem, pán podpredseda. Včera v Anglicku, v britskej eh, v britskom parlamente, tak guvernér eh, Centrálnej banky povedal, že isté rizika, pokiaľ by Anglicko vystúpilo z Európskej únie. Ale dva faktory od, e, odignoroval. Poprvé je tu riziko, aj pokiaľ zostaneme v EÚ, a takisto sú aj e, rizika súvisiace s tým, pokiaľ sa európska politika nebude meniť. V tejto správe vytvárame usmernenia na e, rok 2016 a je tam napísané, že e, sú tu isté nečestné štáty, ktoré sa snažia zabrániť tomu, aby Európa dostávala ďalšie peniaze ľudia v Anglicku, pokiaľ budú hlasovať e, za to, aby sme zostali v EÚ, tak budú e, hlasovať za organizáciu, kde fungujú nejakí úradníci, ktorých snahou je zvyšovať finančné objemy bez toho, aby ich reprezentovali. Boli štáty, ktoré odišli e, alebo teda ľudia, <laughs> ktorí sa odčlenili od e, Anglicka pred pár storočiami, lebo povedali, že nemôže byť zdaňovanie bez reprezentácie. A pokiaľ budeme, mm, pôjdeme ďalej toto cestou, tak s tým nebudeme nič vedieť spraviť. Ďakujem ďalej poslanec Polčák. Ďakujem pán predseda. Ja som podporil tieto usmernenia, ktoré sú dôležité pre tvorbu rozpočtu zo všeobecného dôvodu. E, myslím si najmä, že Európska únia nepotrebuje byť rozkolesa ešte ďalšie dôležité oblasti, to je oblasti rozpočtová. Som presvedčený, že minuloročné luxemburské predsedníctvo napríklad nám ukázalo, akým spôsobom je možné efektívnym spôsobom e, zostavovať a schvalovať rozpočet. Bolo to veľmi bol to jeden z veľmi úspešných eh, krokov, ktoré luxemburské predsedníctvo vykonalo a som presvedčený, že aj momentálne, aktuálne holandské predsedníctvo, dúfam, že aj to slovenské eh, dotiahnu eh, riešenie rozpočtu do úspešného konca, tak ako aj to predchádzajúce predsedníctvo. A bol by som rád, keby ten rozpočet sa dostavoval s istou flexibilitou, s istou variabilitou, pretože pred Európou sú veľké skúšky, či už je to migračná kríza, strategické investície, globálne napätie v európskom susedstve. To všetko sú otázky, na ktoré európsky rozpočet musí reagovať. Ďakujem. Ďakujem, to bolo posledné vysvetlenie k správe Gajer. A teraz ideme na ďalšiu správu. Danuta Hübner, medziinstitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva. Pani morová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Zdržala som sa, aj keď sa mi páčili viaceré časti tohto, tejto správy, najmä tie, kde sa hovorilo o subsidiarite a o primeranosti. A zároveň aj o úlohe národných parlamentov v rámci EÚ aj vo vzťahu ku členským štátom. Prečo sa mi to páčilo a prečo navrhujem, aby aj kolegovia v e, národných parlamentoch sa čo najlepšie e, zoznamili s touto správou? No preto, lebo opäť a opäť treba poukázať aj vo vzťahu k našim občanom, čo znamená subsidiarita. Čiže ide o to, že členské štáty si zachovajú svoju suverenitu, nevzdáme sa svojho práva na to, aby sme vo veciach nášho vlastného štátu riešili veci my, a že tu vlastne ide, ide o určitú oblasť iba a migrácia nie je práve toto taká vec. Napríklad v súvislosti s maďarským riešením. Ďakujem. Eine Minute jetzt der Kollege Jerzy Pospišil. Jerzy Pospišil, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som podporil túto správu, pretože som si vedomý toho, že kvalita našich legislatívnych aktov je niekedy diskutabilná. A keď som bol v Českej republike zodpovedný za legislatívu a za transformáciu európskeho práva do českého právneho poriadku, častokrát sme naražali na možné výklady niektorých smerníc. A dali sme si otázku, ako niektorú smernicu, čo možno najlepšie transponovať do vnútroštátneho práva. Som teda veľmi rád, že takáto dohoda je na stole a sústreďuje sa na kvalitu práva, pretože podľa mňa nejde iba o technickú záležitosť. Táto správa má aj veľký politický dopad. Jednoducho, ak z našho parlamentu alebo všeobecnosti z orgánu alebo z orgánov Európskej únie prichádzajú nekvalitné legislatívne akty, tak má to dopad na to, ako vnímajú naši občania ideu európskej integrácie a Európskej únie ako takej. Za veľmi dôležité považujem to, že sa posiluje, posiluje e, úloha Euró- európskych, teda národných parlamentov a v rámci Lisabonskej zmluvy to treba aj viacej využívať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej Sven Šulce, jedna minúta. Äh, Vážený pán predseda, milí kolegovia, ja som tiež hlasoval za, ale k tomu musím povedať s istými bolestiami brucha. Myslím, že to všetko ide správnym smerom, ale na niektorých miestach si to vyžaduje ešte viac jasnosti a na to si prajeme i konkrétne fakty. Z hľadiska malých a stredných podnikov by som si napríklad prijal e, záväzné testy, alebo čo ma ešte trošku vyrušovalo, je, že rokovania medzi Radou, komisou a parlamentom mohli byť trošku transparentnejšie a tiež si myslím, že keď sme poctiví, tak si musím povedať, že pôvodný návrh komisie bol dobrý, ale v rokovaniach e, sa potom e, zlepšil, čiže hlasoval som za, ale s istými výhradami. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďalej kolega Mamikins. Ďakujem. Samozrejme, regulácia v Európskej únii by mala byť možno najkvalitnejšia. V opačnom prípade bude to ovplyvňovať e, pol miliardy ľudí, ktorí na planete žijú a bude to ovplyvňovať všetky možné oblasti, kultúra, vzdelávania a tak ďalej. Keď hovoríme o vzdelávaní, a teda keď hovorím o tomto konkrétnom dokumente, e, je dôležité povedať, že mnohé aspekty súvisiace s malými strednými podnikmi sa zohľadňujú. Väčšina e, podnikov v Európskej únii sú práve malé a stredné podniky. Lepšia regulácia, zjednodušená regulácia, to je veľmi dôležitý bod. Väčšina ľudí, ktorí žijú v Európe, vôbec nevedia, ako to funguje na úrovni inštitúcií Európskej únie. Takže musíme sa priblížiť k našim ľuďom, našim e, voličom a musím v konečnom sledku povedať, že je dôležité mať dobrú komunikáciu medzi parlamentom a komisiou a preto som hlasoval za. Ďakujem a teraz pani kolegyňa Makovej na jednu minútu. E, avem în Uniunea Europeană o legislație bogată, poate... Ďakujem. V Európe, v Európskej únii máme veľmi veľa legislatívy, možno až príliš veľa a každý poslanec presadzuje takisto svoju osobnú agendu a preto naša legislatíva je prešpikovaná rôznymi slovičkami a alebo áno, um, osobitne a tak ďalej. Je to taký vianočný stromček zložitý a niektorí občania už vôbec nechápu, o čo tam ide a aký je skutočný obsah. Preto ma teší táto správa, pretože potrebujeme jasné a krátke právne akty, precízne, tak aby európsky občania ich chápali, aby im rozumeli. Nemalo by ísť o to, že každý poslanec si bude presadzovať svoju obľúbenú tému. Komisia, rada a parlament sa musia koordinovať a musia konzultovať občanov. Pre nich vlastne pracujeme. Čiže transparencia a verejné konzultácie, to sú hesla, ktorých sa musíme držať. Ďakujem pani Makovej a teraz Markus Píper, jedna minúta. Ďakujem. Pán predsedajúci, ja som hlasoval za túto správu, pretože pozitívne je, že ťažiskom odborávania byrokracie sú malé firmy a bude nezávislé hodnotenie, nezávislejšie hodnotenie kvality posúdení vplyvov komisie. Ale chcem pripomenúť ešte, že tu bol návrh komisie. Ona chcela i silnejšie správy o tzv. gold platingu, chcela takisto, aby existovala zodpovednosť, osobná zodpovednosť za ročný zoznam právnych aktov, ktoré sa majú stiahnuť. Prečo tomu parlament zabránil, alebo prečo to oslabil? Bez trialógov e, sa stráca väčšia transparentnosť, takže naozaj náš vyjednávač e, to neviednal úplne dobre. Komisia teraz má v rukách čierneho Petra európskej byrokracie a to je škoda. A teraz vlastne občan nebude chápať, za čo vlastne kto v ktorej fáze legislatívy nesie zodpovednosť. Ďakujem a teraz Mark Tarabela na jednu minútu. Pán predseda, traja e, poslanci z strany socialistov hlasovali proti, pretože sa tu hovorí o tom, že parlament by mal byť iba konzultovaný radou a komisiou, čiže iba konzultácia to nám nestačí v zásadných témach. PS sa domnieva, že tzv. refit, ktorý je súčasťou tejto dohody zároveň, predstavuje hrozbu hrozbu, že sa budú odburávať pravidla sociálnej ochrany a ochrany životného prostredia a verejného zdravia a preto my nemôžeme akceptovať túto interinštitucionálnu dohodu. Európa dnes je chorá a potrebuje sociálnu integráciu a zákony, ktoré budú viac e, podporovať harmonizáciu, daňovú aj sociálnu harmonizáciu. Tento text tomu nezodpovedná. Ďakujem a posledným rečníkom je Steven Wolf, jedna minúta. Ďakujem ešte raz. Lepšie zákony, lepšia legislatíva. Kto by bol proti? Samozrejme. A Európska únia je takisto za, potrebuje lepšie zákony. 40 rokov európskej legislatívy viedli k tomu, že HDP je na najnižšej úrovni v histórii a Takisto tieto zákony viedli k nižšej produktivite práce a k priemernej neza- nezamestnanosti. 13 a nezamestnanosť mladých je až 30 Je to kontinent, ktorý odumiera kvôli zákonom Európskej únie, ale keď sa pozriete na tieto zákony EÚ, musíte sa najskôr pozrieť na to, ako vznikajú. V Spojených štátoch máte senátorov a kongresmenov, ktorí pripravujú zákony, pretože ľudia si ich želajú. V národných štátoch sú to členovia národných parlamentov, ktorí schvaľujú zákony na základe vôle ľudov. Ale tu v EÚ to robia byrokrati. Keď EÚ hovorí, že chce E, lepšiu legislatívu, je to ako keď kapitán e, potapajúcej sa lode kričí, že chce, aby loď mala viac dier. Ďakujem, čiže toto sme uzavreli vyhlásenia e, k hlasovaniam o medziinštitucionálnej dohode a teraz dohoda o tabaku so spoločnosťou Philip Morris International. Kristina Morva, jedna minúta, nech sa páči. működik a mikrofon. Köszönöm szépen. Ha az ember ráné... Ďakujem keď sa pozrieme na túto správu, respektíve na nadpis, ide tu teda o tú dohodu s tabakovými koncernami o tabakových produktoch a v zátvorke máme dohoda so spoločnosťou PMI. Niekto si možno myslí, že PMI je nejaká byrokratická skratka EÚ, ale keď si pozrieme správu dôkladnejšie, tak e, vidíme, že skrátka PMI znamená Philip Morris International. Je to obrovský, obrovská spoločnosť e, obchodujúca s tabakom a aj s ďalšími spoločnosťami sa uzatvárajú takéto dohody. Ja mám návrh vo všetkých štátoch, aj v Maďarsku, by sme mali e, študentom pred e, maturitou ukázať tento nadpis. EÚ uzatvára dohodu so spoločnosťou PMI. A ak niekto nechápe, že je to neakceptovateľné, tak by nemal e, sa stať plnohodnotným občanom, nemal by dostať maturitu a mal by sa začať učiť od znova, čo znamená transparentnosť a čo znamená korupcia. Jiří pospíšil jedna minúta ja po prostudovaní ďakujem pán predsedajúci ja som si preštudoval všetky dokumenty a som zdržanlivý k tejto dohode. dokumenty ktoré ja mám k dispozícii ukazujú že dohoda ktorá tu už bola o jej predĺžení sme vlastne dnes hlasovali dohoda jasne ukázala, že došlo síce k zníženiu počtu pašovaných a falšovaných výrobkov Philip Morris, ale na druhej strane okamžite stúpol počet pašovaných tzv. bielých cigariet a takisto falšovaných bielých cigariet, čiže nedá sa povedať, že by došlo k zníženiu objemu nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami a preto sa domnievam, že musíme hľadať inú cestu systematickejšiu, nie iba takéto individuálne dohody e, s konkrétnymi výrobcami, pretože je jasné, je zrejme, že e, týmto nerozbijeme ten trh s nelegálnymi tabakovými výrobkami a preto som zdržanlivý e, k tomuto materiálu, o ktorom sme hlasovali. Týmto to zdôvodňujem. Ďakujem. Teraz na, mini, na jednu minútu pán Mamikins. Ďakujem, pán predsedajúci v mojej krajine, v Lotyšsku, sa každoročne zvyšuje objem pašovaných a falšovaných cigaretových výrobkov. Naša krajina patrí k najchudobnejším v EÚ a práve e, ľudia sa snažia udržať nad vodou s falšovanými cigaretami. A kým nebudeme mať legálnu prácu, tak sa to nezmení. Je škoda, že komisii trvalo tak dlho, aby urobila technické hodnotenie. Až v roku 2016 vo februári bol dokument zverejnený a my sme e, čakali tento dokument ale už v máji minulého roka. Je to ilegálny obchod, samozrejme, je to nelegálna profesia, obchodovanie s falšovanými cigaretami a potrebujeme určite smernice, ktoré budú obmedzovať tento nelegálny e, obchod. Ďakujem, pán Mamikins. Teraz Klaus Buchner, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Doteraz existovala dohoda medzi EÚ a Philip Morris. Ja sa domnievam, že dohody tohto druhu by e, mali byť obmedzované, mali by sme sa im vo všeobecnosti vyhnúť e, preto, lebo by týmto smerom nemali tiecť peniaze a po druhé Európska únia by nemala uzatvárať takéto dohody s jednotlivými firmami. EÚ tu má byť pre všetkých. Tabakový priemysel sa snaží rôznymi spôsobmi vyvíjať e, vplyv na politiku. Vidíme to medzi iným napríklad aj v arbitrážnych konaniach v takýchto konaniach také firmy ako Philip Morris získavajú stále väčšiu moc a stále väčší vplyv a dostávajú tým aj vplyv na konkrétnu politiku. A e, toto musíme jednoznačne zastaviť. Preto som veľmi rád, že parlament hlasoval tak, ako hlasoval a ukončil túto spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem profesor Buchner. Teraz na jednu minútu pani Makovej. Nelegálne obchodovanie s tabakovými výrobkami e, spôsobuje straty približne 10 miliónov eur v EÚ. A je, sú to naše peniaze, o ktoré prichádzame a okrem toho nelegálny obchod s tabakom takisto posilňuje organizovanú cezhraničnú kriminalitu a prispieva e, takisto k praniu špinavých peňazí, k obchodovaniu s ľuďmi a k ďalším trestným konaniam. Ja Ľutujem, že Európskej komisii to trvalo tak dlho, kým nám dokázala vysvetliť, aká je pridaná hodnota dohody podpísanej s Philip Morris. Dúfam, že sa to už v budúcnosti nebude opakovať. Ja žiadam väčšiu transparentnosť od komisie. Všetci tí, ktorí sa zúčastnili na týchto rokovaniach, museli zachovávať mlčanlivosť a tí, ktorí e, chceli nahliadnúť do dokumentov, mali túto možnosť iba za zatvorenými dverami v uzatvorenej miestnosti po tom, čo podpísali uh, dokumenty. 12 rokov uplynulo od prvých dohôd, ale napriek tomu rastie objem obchodovania, nelegálneho obchodovania s, s cigaretami. Ďakujem. Ďakujem, tým uzatvárame vyhlásenia o hlasovaniach eh, na dnes a teraz prerušujem zasadnutie do pätnástej hodiny.